pripravení urobiť akékoľvek kroky, ktoré sa ukážu byť potrebné voči um, um, úradom v Emirátoch, aby sa situácia vyriešila. Ďakujem pani komisárka. Máme tu sedem návrhov na uznesenie a teraz uh, Prejdeme k nasledujúcemu bodu, čo je prípad detí v Pakistane, diskriminácia dievčat konkrétne, eh, prípadu malali Jusaf Sajovej a teraz eh, dostane slovo ako prvá pani Gomez. O ataque dos Talibã a Malala Yousafzai acordou o mundo para Útok um eh, Talibanu na Malalu mnohým z nás pripomenul tragédiu dievčat a žien v Pakistane. Je to tretia najnebezpečnejšia krajina na svete pre ženy. Eh, tzv. islamská diktatúra. Ale toto je vlastne antiislamistické, pretože Taliban je pôvodom nás, pôvodcom násilia proti ženám v Afganistane a v Pakistane bránia ženám eh, eh, v práve na vzdelávanie, civilné vzdelávanie, v zásade na život, na ich základné práva na život. A lina tragédia naozaj eh, otriasla Pakistanom, otriasla svetom. Vlna solidarity s týmto odvážnym dievčaťom ktorej jediný tzv. zločin bol, že e, vyslovila nahlas e, svoju požiadavku e, na svoje práva, znamená, že sme si povedali, že naozaj už stačilo, naozaj je na čase, aby sa pakistanské orgány oslobodili od takýchto nebezpečných prepojení, aby naozaj robili efektívne niečo na ochranu svojich ľudí proti náboženskému násiliu ktoré má negatívny dopad najmä na ženy a dievčatá. EÚ nemôže pestovať vzťahy ani spolu, dohody o spolupráci s vládou, ktorá e, to ignoruje, ktorá neurobí nič, keď e, sú útoky proti dievčatám za to, že chodia do školy, ak sú nútené do sobášov, ak sa stávajú objektom vykoristovania. Pokiaľ sú samovražedné útoky, e, podporujú to pakistanské spravodajské zložky. Občianskú spoločnosť treba podporiť a malo by to robiť EÚ. Ďakujem. Teraz dostane slovo e, pán Provera na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Je to obscenosť, to je obvinenie Talibanu proti 14-ročnej Malále, ktorá chcela ísť do školy, chcela právo na vzdelanie pre deti v Pakistane. A to, čo oni nazývajú obscenosť, je e, a to je ich výhovorka, prečo po nej strieľali, e, to e, je to, že si nedostatočne zakryla hlavu, ale to je snaha o potlačenie vytlačenie základných ľudských práv a upretie dôstojnosti ženám a ich práva na vzdelávanie. Toto je civilizácia, toto sú životné štandardy, ktoré Taliban navrhuje pre celý islamský svet. Absolútne mm, nerešpektovanie práv druhých musíme odsúdiť e, tento zbabelý a brutálny čin musíme eh, jasne a hlasno odsúdiť eh, tieto zločiny. Ak by sme mlčali, boli by sme spolupáchateľmi a to nemôžeme tolerovať. A teraz na jednu minútu pani Andrikiene. Ďakujem. Dnes hovoríme o prípade Malali Yusufzaj, 14-ročnom dievčati v Pakistane, ktorá 9. októbra bola postrelená do hlavy a do krku na ceste do školy. A samozrejme, my v Európskom parlamente pevne stojíme za Malalou a jej rodinou a um, bolo to jasne vyjadrené aj v našom uznesení. Taliban sa priznal k útoku a o čo viac vydali vyhlásenie, že sa pokúsia Malalu opäť zabiť, ak sa zo svojich zranení vystrábi. E, ženy a dievčatá sú naďalej obeťami domáceho násilia, obchodovania, nútených manželstiev a tak ďalej. Pachatelia násilia proti ženám a dievčatám v Pakistane ostanú, ostávajú beztrestní. Ja som presvedčená, že tam, kde sa deti stávajú ciele vojenských útokov a toleruje to e, vedenie krajiny, tak režim nemá budúcnosť. Deti musia chodiť do školy, potrebujú lepšie vzdelanie než ich rodičia a aj ich otcovia, strikovia alebo starší bratia im bránia v týchto základných právach práve na um, vzdelanie. Je to polutovania hodné. Ďakujem, pán Čarnecký. Panie przewodniczący, pani i panowie. Pán predsedajúci, vážené dámy a páni, toto nie je incident, toto nie je mimoriadná záležitosť, hoci je to veľmi dramatické a bolestné. Toto je záležitosť, ktorá sa, e, ktorá sa veľmi často súdočňuje, ktorá sa tam veľmi často deje, nie len v tejto krajine, ale v celom tomto regióne. A aby nám bolo jasné, e, povedzme si to, o čom nehovoríme nahlas že e, dosť veľká časť tejto spoločnosti a akceptuje aj Taliban, aj ich prax. A toto je dráma, pretože toto môže byť e, jazyčkom na váhe v budúcnosti tejto krajiny a celého regiónu. A ja by som chcela, aby sme si uvedomili, len čo sa Európy týka a, a Eh, aby sme povedali aj našim priemyselníkom, eh, ktorí robia diskrétne vyjednávanie s Talibanom, že či robia dobre, že či je to skutočne dobre nezohľadňovať nerešpektovanie práv človeka, či to vyváži ten ekonomický záujem. Summer. Ďakujem veľmi pekne, pani Lambert, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že sme už videli, že je ťažké sa postaviť silám, ako je Taliban, keď eh, vy, alebo vaša rodina, alebo vaši blízky eh, sú ohrozovaní a zastrašovaní, alebo vraždení. My eh, môžeme len vyjadriť poďakovanie, mala Liza aj odvahu ehm, teda nie len jej, ale aj devčatám a chlapcom, ktorí sú ochotní riskovať vzdelania životy e, za myšlienku a e, tieto tragické udalosti viedli k verejnému pohoršeniu v, v Pakistane a my by sme mali toto pohoršenie podporiť a dúfame, že to povedie k zmene zákonov. Otázka je teda len v, v implementácii. Niektorí totiž, e, ako napríklad Taliban, vidia vzdelanie ako ohrozenie mocenskej štruktúry Takmer e, tisíc útokov e, v tejto oblasti Pakistanu bolo namierených proti školám, takže veľmi dôležité, aby vláda investovala do všeobecného vzdelania a otvorených učebných osnov. my, my, by, sme ich mali, my by sme ju mali podporiť v tomto boji proti e, utlačateľom v každom smere. Ďakujem veľmi pekne, pani Lambert. Teraz na jednu minútu dostane slovo pán Benien. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto je vec, ktorá je naliehavá a netýka sa politických strán. Ide o to, aby sme odmietli násilie e, Talibanu a ja by som v prvom rade chcel um, poďakovať e, tým, ktorí priamo v Pakistane, ako aj e, v nemocnici kráľovnej Alžbety e, pomohli z lekárskeho hľadiska. E, tento tento útok skutoč, sa skutočne dotkol celého sveta a my si musíme uvedomiť, že v Pakistane 7 miliónov e, detí e, nechodí do škôl. Niektoré um, musia pracovať a niektoré tieto deti, najmä dievčatá, sú um, držané doma zo strachu rodičov o to, že by sa im niečo stalo. A tu musíme najmä zabezpečiť, aby Pakistan sa snažil poskytnúť základné vzdelanie všetkým deťom a aby existovalo štandardné kurikulum, ktoré e, bude podporené aj dobrým systémom inšpekcie. Pakistán je suverená krajina, nemôžeme mu diktovať, čo má robiť, ale e, môžeme apelovať. Ja si neviem predstaviť, e, že niekto považuje za normálne zabiť dievča len preto, že chce chodiť do školy a toto treba dôrazne odmietnúť a adresovať to Talibanu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Murphy na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel v prvom rade vyjadriť hlboký rešpekt pre e, to, ako sa Malala postavila za svoje právo na vzdelanie. Útok e, Talibanu na jej život um, odhaluje, že mladé ženy v Pakistane majú nelahkú budúcnosť. Je to skutočne jedno z najnebezpečnejších miest e, pre mladé ženy. Stovky škôl sú ničené radikálmi a islamistickými zoskupeniami, ktorých moc žiaľ stúpa. A Vzhľadom k tomu, že ide o, bež, že ide o obyčajných e, e relatívne chudobných ľudia, najmä ženy, ktoré trpia dezintegráciou občianskej spoločnosti v Pakistane, e, je táto situácia ešte horšia. Nemožno to samozrejme oddeliť od Afganistanu. E, obnovenie moci e, teroristických síl v obidvoch krajinách nie je možné vidieť oddelenie od e, okupácie OSN v, obidvoch, v Afganistane a od útokov, ktoré zabili takmer 3000 ľudí a e, ja teraz citujem zo správy, percento e, militantov e, na celkovom počte zabitých je pomerne nízko, len 2%. A všetko ukazuje na to, že USA útočia aj na skupiny bežných obyvateľov, civilistov a toto samozrejme roz, rozohne vášne. Dobre, hovorí predsedajúci. Je tu modrá karta. Pán Murphy, pán Tenok vám chce položiť otázku. Pán Tenok, máte možnosť položiť. Pán Murphy, vedeli by ste prosím vysvetliť, eh, čo eh, spôsobila invázia, čo, čo je to v podstate invázia OSN, eh, OSN Spojeného, Spojených štátov do Afganistanu. Je to v podstate od, odveta za útoky na obchodné centrum World Trade Center v New Yorku a e, čo, ako, toto, e, ako toto súvisí s prípadom Malali Sajovej, e, poprosím vás, aby ste to nejako objasnili, toto prepojenie, tu nejde o imperializmus totiž. No, to vám ja, ja, to, ja to vysvetlím veľmi jednoducho, ďakujem veľmi pekne. Citoval som správu americkej právnickej školy, kde sa hovorí, že tieto boje alebo táto invázia uľahčila nábor e, do militantných organizácií v Afganistane. Jednoducho e, vojna v Afganistane a v Pakistane, v Pakistane e, priamo nahráva týmto, týmto radikálnym islamistickým silám. To sú jednoducho tie isté sily, ktoré útočia na školy. To je to isté, čo vlastne naz- voláme Taliban. A to sú tie isté sily, ktoré zabili Malalu. Toto je jednoducho realita. A ja myslím, že takisto by ste mohli obhajovať e, v podstate, alebo teda takisto by, takisto, takisto by ste mohli tvrdiť, že e, v podstate medzi e, okupáciou a bojmi v Afganistane nie je žiadne prepojenie teda s útokmi na, na VTC. Ďakujem veľmi pekne. Na jednu minútu teraz dostane slovo pani Korola za skupinu EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja... Benazir Buto a každá a jeho práca pre, a každý, kto sleduje jeho prácu pre Slobodný Pakistan, a, mm, on, on sa už vtedy sa, Bena Zributová už e, vedela, že ju fundamentalisti zabijú, ale uh, predsa len viac rešpektovali jej prácu, ale Malala e, v, vieme, že v Pakistane a všade inde oni vykonávajú uh, Mm, činy plné násilia, ktoré sa obratia v konečnom dôsledku proti ním. Právo na vzdelávanie, toto je predsa veľmi dôležité v boji, proti, e, v boji s terorizmom. Malala ako mladá začala blog, písať blog o tom, ako ona žije ako mladá e, v Pakistane a keď to talibanci zakázali, tak sa to, také mladí ľudia to čítali tajne. V Pakistane existujú milióny mladých ľudí, ktorí sú potlačení Taliančany a väčšina z nich sú dievčatá. Taliban ich zastrašuje. Pakistan má určite novú hrdinku. Tá krajina bojuje proti terorizmu, samozrejme. Však je však, že potrebujeme aj iné nástroje, pretože Malala hovorí, že nová generácia, keď nedostane knihy, tak budú mať v rukách zbranie. Ďakujem za skupinu SAD. Teraz na minútu pani Geringer de 5. października Ďakujem, pán predsedajúci. 9. septembra bola v Pakistane e, postrelená a, a smrteľne zranená malá dievčina, ktorá, ktorej jediným uh, jedinou požiadavkou bolo práva na vzdelanie. To znamená, že e, každý, kto robí nejaký, nejakú kampaň proti e, islamskému právu, bude zranené. Táto malá, toto malá dievča sa stalo symbolom odporu proti talibanskému režimu. V minulom roku bolo 152 e, prípadov ozbrojených útokov na školské autobusy. tieto dievčatá že sú potlačené ich práva, ale sú nutené oblečené do e, predčasných sobášov, aby sme e, ich e, chránili no, v tomto kontexte považujem za veľmi dobré, že chceme podporiť demokratizáciu Pakistanu a ochranu jeho obyvateľov a za elimináciu všetkých prejavov násilia a diskriminácie, tak aby sa všetci mohli slobodne rozvíjať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Geringer za zelených. Teraz na jednu minútu pani Kiel Nielsen. Ďakujem, pán predsedajúci. Ak tejto mladej generácii nedáme eh, my pera, tak táto, eh, eh, títo talibanci im dajú zbranie. A to je presne príklad Mali, ktorá bojuje za vzdelanie proti nevedomosti generácií rodičov. A stala sa symbolom a chcela by som pripomenúť, že táto situácia je absolútne neakceptovateľná ktorá je ale bežným životom v týchto e, krajinách. A ak chceme odôvodniť e, naš, keď sme chceli odôvodniť e, naše nasadenie v Afganistane, hovorili sme o situácii žien. Takže treba ich mať stále na pamäti. A to je ten odkaz, Eh, ktorý mm, nám dali afgánsky poslanci, keď pred pár týždňami navštívili Európsky parlament. Pochybujú o tom, že keď sa v roku 2014 stiahne ISAF, eh, že eh, to, čo sa tu udialo za posledné desaťročia jednoducho bude nahradené mierom a pokojom. Treba nadalej odsudzovať tieto otrasné praktiky, ale EÚ musí podporovať lokálne asociácie žien, ktoré bojujú za zachovanie e, otvorených škôl. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za konzervatívca reformistov na jednu minútu pán Nikolson. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Aby som chcel e, zaželať Malale skore uzdravenie, pretože tá, toto dievča ukázalo, e, ukázalo odvahu, ktorá je o mnoho väčšia než jej vek odôvodňuje tých 14 rokov. Ja si myslím, že to môže byť inšpiráciou pre nás všetkých, podobne ako 75 miliónov mladých dievčat na celom svete ani malo, ale nebolo umožnené sa učiť. A je to vec, ktorú mnohí z nás dostávajú úplne zadarmo, ani sa nad tým nezamyslíme. Jednoducho prístup e, detí k, k vzdelaniu je základné práva. V mnohých krajinách to je evidentne problém je to, a, a dvojnásobne to platí pre dievčata v mileniových e, rozvojových cieľoch. Um, ak ich chceme teda dosiahnuť, tak nesmieme zatvárať oči pred problémami dievčat, ako je napríklad Malala, ktoré čelia násiliu každodenne. Ako sme videli v tomto prípade, môže to viesť k skutočne e, hrozným následkom. Ja dúfam, že krajiny ako Pakistan, ktoré vykonali isté záväzky chrániť práva dievčat a detí, na vzdelanie budú pokračovať v presadzovaní týchto právach. chcel by som apelovať na všetkých, aby sme týmto krajinám pomohli. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Nikolson, ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Belder za FD. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Podobne ako kolega Nikolson, ja by som tiež chcel vyjadriť prianie, aby sa Malala Jusafzajová uzdravila zo svojich veľmi vážnych zranení E, teda počul som, že sa aj v tom aj darí a e, ja teda musím povedať, že táto hrozná vec e, vedie k dvom, k dvom konštatovaniam o vzdelávacom systéme v Pakistáne. Mnoho rodičov je tak chudobných, že napríklad v Madrase nemôže, si nemôže dovoliť poslať svoje, veci, svoje deti do školy. A pritom ide o školy náboženské a Eh, je tu teda problém veľmi jasný. Eh, vzdelávací systém sám je nedostatočne financovaný. Jednoducho rodičia si nemôžu dovoliť poslať deti do školy. A Malala tá, eh, bola v podstate len jednou z troch dievčat v tej škole, kam teda ona chodila. A u nej bola tá obrovská odvaha sa učiť a ja si myslím, že toto by sme mali presadzať v celej krajine. To je tá druhá vec. Ďakujem veľmi pekne, pán Belder. Teraz prejdeme na ostatných rečníkov. Na jednu minútu dostane slovo pani Esaja. Talibani murha... Ďakujem, pán predseda. Tento pokus o vraždu zo strany Talibanu by nás všetkých mal viesť k tomu, že vyjadríme e, rešpekt, odvahe tohto dievčaťa a jej rovesníčok je potrebná reforma právneho systému, ak takéto niečo v Pakistane má skončiť. Mm, momentálne v Pakistane prebieha kampaň na propagáciu eh, na školskej dochádzky dievčat uvedomujú si už tiež niektorí, že aj e, vzdelanie dievčat je nevyhnutné pre všetky e, časti spoločnosti, ale zatiaľ iba malé percento dievčat a žien naozaj v Pakistane je gramotných. Nadchádzajúca generácia musí mať možnosť chodiť do školy, aby vybudovali lepšie, lepší Pakistan. Ďakujem pani Kretu. Ďakujem. Ja by som sa chcela pridať k tým, ktorí odsudzujú tento extremistický útok proti Malále Stala sa symbolom pre práva žien a dievčat v Pakistane. Vyzývame pakistanskú vládu, aby zabezpečila jej bezpečnosť a bezpečnosť všetkých, ktorí bojujú za ľudské práva. Tento hrozný útok dokazuje, že extrémisti dokážu strieľať aj po mladých deťoch. Malala mm, prostredníctvom svojho blogu poskytla dôležité informácie, čo sa týka útokov proti dievčatám a školám v Pakistane. Chceme vyzvať orgány, aby bojovali proti diskriminácii dievčat v Pakistane a aby deťom dali právo na školskú dochádzku. Som presvedčená, že EÚ je povinná aktívne bojovať proti takémuto konaniu v Pakistane. Ďakujem pani Kretu. A teraz voľná rozprava. Na jednu minútu pani Makovej. Ďakujem. My ako Európska únia máme povinnosť chrániť základné práva všetkých občanov. Je absolútne jasné, že uh, to musíme každý presadzovať vo vlastných 27 členských štátoch, ale musíme chrániť aj občanov, ktorí žijú v štátoch mimo EÚ. Je našou povinnosťou žiadať ochranu základných práv pakistanských e, žien a dievčat. Malala Yusafi, 14-ročné dievča, ktoré bolo obeťou útoku len preto, že sa, dovol, že sa odvážila vyjadriť sa, je posledným dôkazom represí proti ženám a dievčatám v Pakistane. Treba bojovať naďalej proti diskriminácii a násiliu páchanom na ženách. Uh, index uh, Global Gender Gap ešte stále uh, uvádza Pakistan ako tretiu najhoršiu krajinu pre ženy, uh, pokiaľ ide o ich život um, na svete. Pakistan musí zabezpečiť uh, ochranu základných práv a slobod svojich občanov, musí poskytnúť riadne vzdelanie a bezpečnosť aj ženám. Ďakujem. Gracias, Šola Kolej. Šola minútu. Ďakujem pani Makovej, pani Čučesku, Bazesku. Ďakujem. A vzdelanie musí byť garantované pre všetky deti. Treba odsudzovať rodovú diskrimináciu. Pakistanský Taliban otria sa vnútorbečnosťou krajiny a ohrozuje jej budúcnosť. V roku 2012 250 škôl bolo zničených a ďalej, ďalších 750 škôl bolo poškodených. To je veľmi znepokojujúce a vyzývame pakistanské úrady, aby lepšie chránili školy. A e, zvlášť som znepokojená útokmi na mladé ženy, ktoré iba jednoducho chcú chodiť do školy. Mm sú to nábožensky motivované útoky, ale žiadne náboženstvo predsa nemôže ženám brániť vo vzdelaní. Pakistanské úrady by mali urobiť všetky opatrenia, aby zabránili budúcim útokom a aby zaručili rovnaký prístup k vzdelaniu pre mužov aj ženy. Ďakujem pani Bazesku, pani Kalenbach, nech sa páči. Pani Kalenbach. Prepašte, nepochopila, neporozumela som svoje meno. Ďakujem, pán predsedajúci. E, pani komisárka, za posledné roky sa v literatúre mnoho spomínala situácia žien a dievčat v Pakistane. Ľudia ktorí dlhé roky boli svetkami situácie, najmä vo, na vidieku, popísali túto situáciu, ako sa dievčatám bráni vo vzdelávaní, ako sú nútené do manželstiev, vytlačané z pracovného procesu. Je úplne samozrejme, napriek tomu, že právna situácia je iná, je úplne samozrejme, že ženy závisia od svojich starších bratov alebo manželov. V Pakistane je situácia taká, že 30 e, e, je teda podiel žien na pracovnom trhu, čiže sa to trošku zlepšilo. A napriek tomu je tu ešte priestor na zlepšenie a prípad Malali je naozaj eh, hrozostrašný výkrik a musíme im pomôcť, musí to byť aj v našom záujme, aby sa ďalej eh, rozvíjali ľudské práva v Pakistane. Musíme zobrať na vedomie to, čo sa už dosiahlo, ale sledovať aj ďalšiu realizáciu. Vážený pán predseda, ja som bola jednou z tých, ktorá presadzovala e, uznesenie proti náboženskej diskriminácii a za slobodu v Pakistane. Ukazuje sa, že netolerantnosť a diskriminácia, ktorú sme spomínali, že sú stále prítomné veľmi výrazne v Pakistane a Taliban a Al-Qaida terorizujú spoločnosť a zabraňujú akýmkoľvek demokratickým reformám. Rada by som e, vyjadrila sústrasť rodine Malalaja Sajs a chcela by som e, sa obrátiť na islamské politické strany a inteligenciu, aby súdili tieto útoky. Chcem vyzvať pakistanské orgány, aby bojovali proti terorizmu a proti takýmto hrozným aktom. Ďakujem pekne. Pán Ojuland, vážený pán predseda, tento útok bol skutočne zločinom bolo to barbarský útok proti dievčaťu vo veku 14 rokov, ktoré sa len vyslovovalo za práva e, dievčat. Je skutočne hrozné, že e, pakistanská vláda nedokáže ochraňovať svojich občanov pred takouto hrôzou. Existujú skúsenosti z minulosti, kde aj minister a ďalší boli napadnutí, pretože spochybňovali e, politiku Talibánu. Je ťažké nájsť slova, ktoré dostatočne silne by odsúdili takýto útok. Ukazuje sa, že e, nové hlasy prichádzajú v, Pakinsa, v Pakistáne a takisto mnohí moslimskí náboženskí lídry v Pakistáne sa ozývajú. Musím povedať, že som hrdý na to, že dochádza k istému pokroku e, z, za pomoci e, britských lekárov z Birminghamu. Ďakujem. Pán Kukan.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som povedal, že podobné prípady by nás mali viesť k tomu, aby sme sa zamyslieť nad tým, či je správnou stratégiou multikulturalizmus stroskotal. Ak sa hovorievalo že všetky konflikty sú rovnaké. Treba povedať, že nie sú tam, kde začínajú útoky na ľudskú dôstojnosť, kedy sa robia takúto brutálnou formou, ako v tomto prípade, tak e, tam tá rovno skončí. Ja si myslím, že by sme mali skoncovať s touto stratégiou multikulturalizmu. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pán Ramsdorp. A slovo má pani komisárka. Nech sa páči. Ďakujem v, veľmi pekne. Vysoká predstaviteľka Catherine Ashton odsúdila tento útok e, z 9. októbra zo strany extrémistov. Popísala to ako agresiu a útok na základné ľudské práva a e, v Pakistáne. Je pozbudzujúce, že Malala dobre reaguje na liečenie v Birminghame a ako všetci členovia, ktorí tu hovorili i my, e, je želáme, aby sa rýchlo zotavila zo zranení. Je zaražajúce, že Taliban v Pakistáne, ktorý má zodpovednosť za tento útok, povedal, že sa opäť pokúsi Malalu zabiť, keď e, sa vylieči zo zranení. My očakávame, že pakistánska vláda vynaloží maximálne úsilie na to, aby ochránila ju i jej rodinu a všetkým, ktorým hrozí nebezpečenstvo snažila sa zasadzovať za vzdelanie žien v Pakistáne, postavila sa proti Pakistánu, ktorý v roku 2009 prišiel so vzbúrov. My môžeme ju len obdivovať za jej odvahu. Vzdelávanie je jedna z prioritných oblastí EÚ v rámci spolupráce s Pakistánom, najmä s dôrazom na základné a odborné vzdelávanie. Venujeme pozornosť najmä tomu, aby sa zabezpečil prístup k vzdelávaniu dievčatám. Chceme, aby Pakistan vybudoval, vybudoval systém školstva, ktorý bude presadzovať toleranciu. Otázky týkajúce sa práv žien a detí sa pravidelne nadnášajú v rámci dialógu EU-Pakistán a nedávno počas eh, spoloč- zasadnutia spoločnej komisie EU Pakistana vysoká predstaviteľka pri navšteve Islamama išla eh, Mabadu 15. júna spomenula túto otázka. EU vyzýva vládu Pakistánu, aby prijala účinné opatrenia na zabezpečenie práv žien. Poskytujeme okrem toho financovanie pre ľudskoprávne projekty v Pakistáne ktoré smeruje e, na ukončenie obchodu s ľuďmi, e, zabezpečuje prístup k spravodlivosti a politické posilnenie práv žien. Dôležitá nová legislatíva sa e, zaviedla a my chceme úzko spolupracovať s provinciami, ktoré majú v súčasnosti široké zodpovednosti v tejto oblasti. No máme veľké obavy z hľadiska škôd, ktoré spôsobuje zastrašovanie a násilie v Pakistane po prijatí plánu EU-Pakistan chceme zlepšiť existujúci dialog e, e, sektorálnymi dialogmi o bezpečnosti, právnom štáte, prístupe k spravodlivosti a ľudským právam. Boj proti násilnému extrémizmu má byť súčasťou tohto dialógu. Dúfame, že zosilníme našu spoluprácu s Pakistanom v nasledovných rokoch. Podpora demokratických inštitúcií v Pakistáne a občianská spoločnosť musia byť centrálnou časťou tohto plánu. Incident z, eh, viedol k rozrušeniu v pakistanskej o, eh, krajine. Premiér mal pravdu, keď povedal, že by, eh, že budúcnosť detí by nemala byť ohrozená násilnými krokmi. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli tým v Pakistáne, ktorí sú pripravení postaviť sa proti terorizmu a ideologicky motivovanému násiliu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Sú ešte nejaké... O 11.30 bude hlasovanie a teraz prechádzame ku Kambodži. Pani Gomez má slovo na jednu minútu.